a síce ústne zodpovedanie otázky o momentálnej správe sektoru cukru a rozpravu začnú autory otázky. Ako prvá je prihlásená pani Jana Kudakis. Nech sa páči. Vážna pani komisárka Redingová, za každým, keď e, sa pýtame e, komisie, keď klademe túto otázku, za každým dostáva sa nám rovnaká odpoveď. Hovoríte nám, že nie je tu žiaden problém. Avšak e, spracovateľe trstiny po celej Európe pracujú bez toho, aby využívali všetky svoje kapacity cukrovary majú zatvorené niekoľko dní v týždni a to znamená stratu pracovných miest. Komisia nám dokonca e, e, ukázala e, kopiu listu od cukrovára vo Francúzsku, ktorý hovoril o tom, že chýbajú zásoby trstiny, ale hovoríte zároveň, že systém netreba meniť. Zrejme si nevšimáte, že toto spracovateľské zariadenie bolo vo vlastníctve spracovateľa mm, e, cukrovej repy. E, keď e, e, je tu problém, hovoríte nám, že je tu britský problém, ale 62 e, europoslancov z 11 členských štátov napísali komisárovi pre pomospodárstvo s žiadosťou zmeniť režim pre cukor Ide o hrozné pracovné miesta nielen v Spojenom kráľovstve, ale e, najmä v Bulharsku, Portugalsku a e, e, Rumunsku. Viete, že je tu problém, vieme o tom, že je tu problém a musíme konať teraz, aby sme vytvorili rovnaké podmienky v tomto odvetví. Pani komisárka, nemáte na starosti poľnohospodárstvo, ale občanstvo. Naša úloha spočíva v tom, aby sme chránili občanov občanov, ktorých pracovné miesta sú ohrozené a, a občanov, ktorí deň, e, čo deň platia viac e, e, v obchodoch. Cena cukru v Únii je o 46 viac ako po celom svete. Mali by ste sa pozrieť na zdroj dodávok cukru a opraviť situáciu. Pokiaľ by to e, komisia e, urobila, potom by e, potom, pokiaľ by tak neurobila, potom by sme podvedli našich ľudí a potom by sme nesplnili svoju úlohu. A teraz spoluautor. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. So všetkou úctou voči vám osobne dúfam predsa len, že aj pán komisár zodpovedný za plnospodárstvo by mohol sa sem dostaviť, ale som presvedčený, že ho dobre zastupíte. Dnešná diskusia sa týka E, toho, ako komisie riadi režim e, pre e, cukor po reformách z roku 2006. Preto komisie z roku 2006 hovorilo o tom, že budeme mať 3,5 miliónov tón dovozu trstiny z krajín AKP. To sa nestala komisie nie povedala teraz bez tarifný dovoz napríklad z Brazílie, aby sme E, e, e, to vyrovnali. To znamenalo zniženie produktivity o 40 zvýšenie nákladov a naše cukrovary, ktoré spracovajú trstinu, sú nekonkurencieschopní voči spracovateľom cukrovej repy. Pokiaľ by komisia nedovolila väčší dovoz trstiny, to bude znamenať uzatváranie výroby a stratu pracovných miest vo viacerých krajinách Myslím si, že rovnaké podmienky pre konkurenciu a rovnaké podmienky mm, e, mm, neumožňuje nečinnosť komisie. Takisto e, e, pestovateľ cukrovej repy hovorí o tom, že trh je vyvažený a že predpovede komisie, pokiaľ ide o dovoz trstiny, sa splnili. A že netreba dovažať z Brazílii, pretože tým sa podkopá pozícia krajín ACP. CP Taktiež eh, hovorí o tom, že eh, sektor trstiny neurobil rekonstrukciu po reforme z roku 2006. A toto je ten základný problém. Čiže otázka znie, kto má pravdu a čo treba urobiť. Nie sú žiadne pochybnosti, ja ich nemám, že je to skutočný problém v sektore trstiny a rád by som eh, počul dnes názor pani komisárky o tom, čo treba urobiť, aby sme vytvorili rovnaké podmienky pre E, spracovateľov Takrepe, ako aj Trstiny. Ďakujem pekne. Pani e, autorka e, Janiko Dakis, chcem sa a, e, opýtať, či ste pripravená e, zodpovedať dve otázky zo strany kolegov. E, sú e, na vás, súhlasíte s dvomi otázkami? Ak áno, Poprosím eh, teraz položiť prvú otázku. Thank You, Ďakujem, pán predseda. Je to naozaj veľmi láskavé dva, že ste súhlasili s týmito otázkami. Chcem sa opýtať pani Jany Kudákis, pretože v, eh, v, v svojom okrsku máme eh, veľký spracovateľ, veľkú spracovateľskú spoločnosť Mali sme výnimky počas dvoch e, rokov e, zamerané na dovoz trstiny, e, aby sa uplatňovali rovnaké sazby pre všetky sektory. Pani Jana Kodakis? Nie, bez mikrofónu, bohužiaľ. Počas dvoch rokov clo uvalené na cukrovú repu predstavilo 75 e, eur na tonu e, za 1 e, milion dodatočných dodávok a sa dovezlo menej ako 900 tisíc ton cukru. Primerná mzda predstavovala 183 eur na tonu. Ďakujem pekne. Druhá otázka. Pán, položil pánom Parabela. Pani, ako takí zvážení kolegovia, s istým počudovaním e, vnímam vaše útoky, ktoré sú neoprávnené voči e, komisii, pretože hovoríte, že keď sa zatvoria cukrovary, ktoré majú ťažkosti, e, tak dôjde k strate zamestnanosti. Ale v roku 2006 som vás nepočul, pretože práve v reforme v roku 2006 sa reštrukturalizovali podniky cukrovary, tovary, takže by ma naozaj zaujímalo, čo si myslíte dnes, pretože pred niekoľkými rokmi ste neprejavili svoju nespokojnosť, ale teraz konáte pod vplyvom veľmi silnej lobby. Ďakujem, ďakujem kolegovi. E, nie, my neútočíme proti nikomu, hovoríme len to, že chceme rovnaké podmienky pre všetkých, hovoríme o pracovných príležitostiach v Európe. V roku 2008 bola prijatá legislatíva s podporou EÚ. V tom čase možno bola primeraná, ale firmy a inštitúcie v EÚ sa musia vyvíjať úmerne vývoju situácie, ktorá sa zmenila. Cukru už nestačí, dosť pre tieto e, cukrovary a e, tieto cukrovany musia e, znižovať svoju prevádzku. Ale ja hovorím o ďalších stratách pracovných príležitostí len v Spojenom kráľovstve, ale aj v takých krajinách, ako je Portugalsko, ktoré trpí dôsledkami ekonomickej recesie. Teraz nie je čas na to, aby sme tu politikarčili. Dámy a páni, momentálne sme ešte len pri vystúpeniach autorov tejto otázky. Ešte sme sa ani nedostali k rozprave. A chcem len poukázať na to, že autory teraz vysvetľujú svoju otázku komisii. A napriek tomu je tu ďalšia modrá karta, ktorej ešte dám slovo. Je to modrá karta na pani Jana Kodás, Pýta sa pani Patrao, akceptujete to? Áno, nech sa páči. Bo... Pán predseda... Bohužiaľ, mikrofon vypadol. Takže, ďakujem pán predseda, ospravedlňujem sa, bol tu problém s mikrofónom. Vzhľadom na to, čo sa tu spomínalo, musím sa ešte niečo opýtať. Máme priemysel, ktorý nemá suroviny. V roku 2006 komisia povedala, že 3,3 miliónov tón sa dováža a dnes, e, teda takto sa zmenila situácia a dnes sa už dováža iba, dováža iba 1,8 milióna tón a ak tento, toto malé množstvo nepostačuje ani pre náš priemysel, tak potom je teda otázka, či ešte vôbec v budúcnosti je možné zabezpečiť tieto dodávky. Yes, well, I, I totally... Plne súhlasím. Toto je náš problém a preto sa snažíme teraz konať šanca na nejaký hmatateľný náraz zo preferenčnej dodávky je malá, preto musí komisia vlastne mať ten plán B na túto situáciu. Ďakujem. A pokračujeme spoluautormi. A pán Kapola Santos. Ďakujem pekne, pán predseda. A v prvom rade ďakujem za to, že bol otvorený tento dialog. A komisár Čološ eh, sa veľmi otvorene stával k iniciatívam Európskeho parlamentu k tejto otázky. E, pani komisárka, to ale nepostačuje viesť iba dialog, ak e, sa nedosahujú výsledky a zatiaľ tomu tak bolo. Je to tak, či nie, pani komisárka, že po reforme cukru v roku 2006 rafinerie na cukrovú repu cukrovú cukrovotrstinou mali stále väčšie problémy dostať sa k surovinám. Je to pravda, že tie predpoklady z roku 2005 na dovoz, e, ktorý priemysel potrebuje, boli príliš nízke a že to nie je vyrovnané napriek novým obchodným dohodám s tretimi krajinami. Takže ja e, budem veľmi vďačný za všetky argumenty, ale teraz ide o to, aby sme si to vysvetlili. E, v mojej krajine tiež je niekoľko odvetví, ktoré naozaj závisia od toho, eh, aby bola dovažaná rafinovateľná cukrová trstina. Predsa nemôžeme jednoducho povedať, že to je len problém trhu, eh, že sa to takto vyrieši. Vieme, že hospodárske subjekty eh, prijímajú rozhodnutia na základe európskych pravidiel a v tomto prípade jednoducho tie predpoklady komisie neboli veľmi trefné. Takže poprosím komisárku, aby prijala, alebo aby bolo prijaté nejaké rozhodnutie, aby bola zabezpečená funkčnosť všetkých z oblasti cukru a aj kontinuita 4500 eh, pracovných miest, ktoré závisia od spracovania cukrovej trstiny. Aj eh, to v čase hospodárskej a finančnej krízy. Dobre, ďakujem. A posledný spoluautor Pán Rubix, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Podstata problému je následovná. Európska únia v dôsledku reformy sektoru cukru prešla so e, stavou najvyššieho e, exportéra na najvyššieho importéra a mnohí producenti si myslia, že to súvisí so systémom kvót, ktorý bol zavedený a to uh, spôsobilo problémami cukrovým spracovateľom. Aj rafinérie v Lotyšsku boli zavreté v dôsledku týchto kvót. Armári a producenti žiadajú opätovné uh, oživenie sektoru uh, s cukrom, čo ale neumožňuje systém kvót. To isté sa dá povedať o Nemecku ja som dostal od koalície producentov cukru z Nemecka list, ktorý ma žiadal, aby som sa zasadil za opätovné prispôsobenie tohto sektoru. E, jednoducho myslia si, že je potrebné zrušiť kvóty. A teraz sme stratili 80 potenciálu produkcie. A systém kvót by malo sa zachované až do roku 2020 a e, plánuje sa regulovať množstva pri nižšej cene, čo nie je realistické. Poznáme náklady, náklady na produkciu, na hektár a vieme, akú úlohu zohrávajú. Musíme pracovať s producentami cukru, musíme sa zamyslieť nad cenami, mali by sme bojovať proti prekážkám a mali by sme byť schopní konkurovať eh, na trhoch Existujúca politika bráni sektoru cukru v ďalšom raste a mali by sme e, tú produkciu podporiť, stimulovať hospodárskú súťaž a takto dokážeme to všetko zefektívniť. Ďakujem a pani Reding za komisiu, nech sa páči. Vážený pán predseda. Pán e, predseda, Pokúsim sa e, odpovedať <clears throat> na otázky poslancov. E, viete, že e, reforma v cukrovárnictve začala v novembri 2005 a išlo v nej o zvýšenie konkurencieschopnosti tohto odvetvia. Sektor E, výroby cukru z cukrovej repy e, prechádzal krízov a e, v tom čase sa muselo vyčleniť 150 miliónov eur na to, aby sa zvyšila schopnosť. Takisto sa musela venovať pozornosť tradičným e, výrobcom cukru a e, veľkým moderným cukrovarom trstina e, z krajín AKT prispela k tomu, že sa že sa znižil export e, z týchto krajín. E, po reforme cukrovarníctva sa e, znížili kvoty dovozu cukru na 13,3 milióna tón v porovnaní s obdobím 2004 a 2005. 41% cukrovárov bolo zatvorených. Zároveň e, kapacity e, výroby cukru sa zvýšili v EÚ e, o 1,5 milióna tón. Bolo prijaté rozhodnutie, že sa zvýši kapacita tradičných cukrovarov. Dovoz v súčasnosti e, vychádza z preferenčných dohod AKT s e, menej rozvinutými krajinami. Predstavuje 8 miliónov tón ročne, čiže spoločne z s 650 tisíc tonami z Brazílie a 3,2 milióna tón pre budúcu kampaň. E, kvóty predstavujú 300 miliónov tón a 400 miliónov tón sa, cukru sa každoročne priváža v podobe transformovaných výrobkov. Kampaň v roku 2009 2010 bola netypická, pretože svetové ceny boli vyššie než ceny v EÚ. To sa predtým nikdy nestalo už 50 rokov. Vzhľadom na to krajiny AKT dávali prednosť predaju cukru na e, svetovom trhu alebo na domácom trhu a nedodali e, tie množstva, ktoré boli dohodnuté pre EÚ. Preto bola, bol trh e, v EÚ potenciálne ohrozený a preto v tomto a len v takomto prípade môže komisia prijať opatrenia na vyváženie trhu. Preto komisia v um, kampani 2010, 11 a 12 povolila dovoz pri preferenčných podmienkach a opätovné, uh, opätovný dovoz cukru na európsky trh aj mimo dohodnutých kvót uh, Spolu teda by sa malo priviesť 2,35 eh, milióna tón cukru navyše. A je pravda, že niektorí cukrovarníci sa vzťažujú na to, že nie je k dispozícii dostatok cukru a viacerí z vás si zrejme tiež kladú túto otázku. Ako to teda vyzerá? Poprvé, E, tento pohľad nie je všetkými e, európskymi cukrovármi zdieľaný. Po druhé, čo znamenajú tieto dovozy. Pred reformou z roku 2005 dovoz predstavoval 2,3 milióna tón, po reforme sa zvýšil. Čiže keď povieme, že sa dováža menej cukru a že z toho dôvodu niektoré podniky majú problémy, to nezodpoveda skutočnosti. Aká je teda, aký je teda skutočný problém? podrobnejšia analýza situácie, e, ktorú urobili cukrovárnici, ukazujú, že tento sektor e, funguje v rámci e, trhovej ekonomiky po reforme v roku 2005 lepšie, že na tomto trhu skutočne existuje hospodárska súťaž. Niektorí cukrovarníci zvýšili svoju e, kapacitu, a zlepšili svoje zásobovanie z tretich krajín. Ďalší konštatovali, že zásobovanie sa od reformy znížilo zatiaľ, čo celkový európsky dovoz rastie. Ide teda len o problém obchodnej stratégie súkromných spoločností. Dámy a páni, Ehm, európske cukrovarníctvo vstúpilo do ehm, trhovej ekonomiky po reforme z roku 2005. Po istom ehm, období, prechodnom období, to možno konštatovať od roku 2009. Čiže my sa už nechceme vrácať naspäť. Komisia má za úlohu zabezpečiť rovnováhu na európskom trhu cukru. Ehm, od roku 2006 dovoz stúpol a v roku 2011 predstavuje historický rekord 4 milióny tón. Ak krajiny tie sa rozhodnú, že budú do EÚ dovážať, bu, že budú dovážať rafinovaný cukor, tak musíme uznať, že to prispieje k rozvoju ich ekonomik. Ťažkosti, ktoré pociťujú niektoré e, cukrovary, nesúvisia s nedostatkom cukru, ale so silnejšou konkurenciou medzi E, európskymi cukrovarmi a e, tým sa vysvetľuje, že niektoré z týchto firiem nefungujú v plnom režime. Hlavným cieľom reformy v odvetvi cukru bolo vytvoriť trvalo udržateľnú bázu pre konkurencie schopnosť európskeho cukrovarníctva. Európska únia sa stala čistým dovozcom cukru, hoci predtým bola významným čistým vývozcom. Čiže táto reforma je úspešná, pretože eliminovala e, produkciu, nadprodukciu cukru. Súčasný režim e, e, trhu s cukrom platí až do roku 2000 15. V oktobri 2011 komisia predložila svoj návrh na budúce fungovanie e, tohto odvetvia v Európe, ktorý predpokladá zníženie alebo odstranenie kvót. E, v súčasnosti o tom roku je parlament s ďalšími európskymi inštitúciami a v mene mojom a kolegu Čelos by som vás chcela požiadať, aby ste sa zúčastnili tohto rokovania a rozhodli o budúcnosti systému kvot. Ďakujem pekne, takže budeme uh, <clears throat> tak postupovať a preto je tu tá otázka. A začneme teraz za subcem politických skupín Alfred Dest. Albert Des. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegyňa, kolegovia. Mm, bezpečné dodávky cukru na európskom trhu musí byť prioritou európskej politiky v oblasti cukru. Reforma z roku 2006 však e, spôsobila, že EÚ je čiastočne závislá od importov. Pani komisárka práve spomínala čísla a dôsledky reformy sú Ehm, vlastne importy vo výške 15 celkovej spotreby a pri uh, niektorých teda, um, cenách uh, zaostávajú sa za očakávaniami, neboli prijaté opatrenia a E, teda e, sú povolené ľahšie dovozy. Viac ako 500 tisíc tón sa dovezlo bezcolne a takisto domáci producenti cukru a, cukru a izoglukózy majú možnosť e, predať časť svojej produkcie, na ktorú sa nesajú kvóty na domácom trhu, takže sa musí skonštatovať, že komisia, ktorá E, teda, či, či teda zabezpečila tú vyváženosť, o ktorej sa hovorí e, v otázke, to čo povedala pani Kosaka, treba podporiť ten poriadok, trhový poriadok s cukrom, e, žiada, aby bolo zabezpečené dodávanie, vyrovnané záujmy a keď hovoríme o ohrození pracovných miest, najmä prvá rečnička to spomínala, tak Musím naozaj spomenúť to, čo spomínal aj pán Tarabela, a síce reforma trhu s cukrom mala za následok stratu tisícov pracovných miest. V mojom volebnom okrsku jedna z najstarších e, cukrových fabrik v Európe zavrela svoje brany navždy, takže e, Samozrejme, nedajú sa zabezpečiť všetky pracovné miesta, aj keď im to každého, ktoré zanikne, ale musí tu byť určitá vyváženosť. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Des. Mám tu modrú kartu. Pani Latford. Ďakujem, pán predseda. Opýtala by som sa pána Desa, ktorý tu hovoril o problémoch z vysokých cien. Akceptujete, že ceny e- v EU sú o 46 vyššie než svetová cena cukru. E, Vzrástli o takmer 50 odkedy EU vlastne priznala, e, komisia priznala krízu s cukrom od roku 2010, čiže ceny v EÚ rastú, hoci svetové ceny padajú a nie je to teda chyba vysokej svetovej ceny a po druhé, a je tu taký negatívny stimul, aby ľudia vlastne e, zvyšovali cenu suroviny, čím e, strácajú sa podniky e, najmä z trhu a ceny cukru sa tlačia dohora. Ďakujem, pán Des. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. V Európe sme mali naozaj nadhodnotené ceny cukru. V roku 2006 prišla reforma cukru a ceny cukrovej repy v Európe poklesli o nejakých 40%, čiže producenti cukrovej repy museli akceptovať veľké prepady v cenách. Na svetovom trhu sú veľké cenové výkyvy kedysi eh, bol na svetom trhu cukor drahší než v Nemecku. Vtedy eh, nikto z krajín AKT nedovážal do Nemecka. To bol ten problém, tam boli tie nezrovnalosti. Pani kolegyňa, ja chcem povedať len toľko, že keď eh, v Európe zrušíme ten poriadok trhu s cekrom, tak budeme mať ešte väčšie cenové výkyvy a spotrebitelia to budú veľmi tvrdo platiť. Ďakujem, pán Tarabela. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Už som sa vyjadril počas modrej otázky. No, zaráža ma táto uh, vôbec otázka, možno to diktujú nejakí súkromní uh, producenti, teda rafinérie. Pani Reding veľmi dobre vysvetlila, že komisia chcela zabezpečiť primerané dodávanie cukru spotrebiteľom, podarilo sa jej zachovať túto rovnováhu na trhu, takže konala veľmi rýchlo. Do budúcnosti by som sa zasadil za prispôsobenie kvót, aby sa opätovne vytvorili pracovné miesta, pretože toto je um, vec, o ktorú nám ide všetkým. Ak budú tie kvóty vyššie, zareagujeme na požiadavku trhu, ale myslím, že aj v budúcnosti lepšie budeme zvládať kolektívne produkciu, pretože vieme, že aká je, kde je produkcia, uh, niekde sú naozaj e, praktiky, ktoré sú škodlivé pre producentov. Čiže potrebujeme globálne zvládať túto produkciu, aby sme reagovali na požiadavku trhu a dúfam, že v budúcnosti prispôsobíme túto kvótu realite trhu, aby sme trošku viac oživili európsky priemysel a európskych producentov. Merci. Ďakujem pekne. Pani Brita Rajmas. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne a kolegovia, pani komisárka. Posledná reforma trhu s cukrom nás mm, dala na dobrú cestu. Priemysel sa prispôsobil trhu, ale zo všetkých strán stiažnosti ukazujú, že treba ísť ešte ďalej, že treba rozvíjať trh s cukrom, pretože prognózy komisie nie, neboli správne. Krajiny AKT nedodávali cukor do Európy, dodávali inám, pretože aj trhy na celom svete sa zmenili. Za posledné roky sa zmenili úplne masívne, úplne teda podstatne viac, než sa to dalo predpokladať. V mnohých tretich krajinách zrástol dopyt, čo nebolo zrejme, čiže potreba e, cukru a respektíve dopyt po cukre celosvetovo rástol a teda európsky trh má e, sa musí teda prispôsobiť aj určitým prepadom. Čiže cukor nie je jediný produkt v polnohospodárstve. Aj farmári sa prispôsobujú trhu, e, začínajú s alternatívnymi produkciami. E, napríklad u nás v Nemecku to znamená, že sa im teda dorábajú energetické plodiny, plodiny, čo je konkurencia pre cukrovú repu. A e, pri spoločnej reforme trhu Eh, by sme sa mali zamyslieť nad tým, či nie je na čase zrušiť kvóty na cukor a v budúcnosti to trošku uvoľniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A slovo má James Nicholson. Uh, you Ďakujem pekne, pán predseda. Možno, že neskôr o tom hovoríme, ale veľmi dobre, že máme teraz eh, tú rozpravu. Eh, I keď máme málo účastníkov, napriek tomu je dôležitá a e, myslím si, že úspech reformy cukrového režimu a nový kurz e, v roku 2006, e, myslím si, že to sa neosvedčalo. Teraz sa zatvárajú cukrovary po celej Európe a teraz sme dovozom a nie vývozom cukru. A táto situácia je nepriateľná. Mali by sme riešiť aj problém rovnosti medzi rôznymi druhmi produkcie cukru. Napríklad spracovateľe trstiny nemajú dostatok e, suroviny kvôli týmto obmedzeniam. Nech hovoríme čokoľvek. A to znamená, že teraz sa uplatňujú e, veľmi e, vysoké clá a to e, e, e, zamestnanosť e, v Európe. Ďakujem, pán predseda. A teraz Pán John Stewart. Musíme porovnať to, čo hovorí komisie o širšej politike v oblasti nezamestnanosti, sociálnych podmienok a obchodu a s tým, čo hovorí o hľadom cukru. Prednedávnom pán predseda eh, Barroso a pán Von Rompuy hovorili na konferencii Práca pre Európu. Všetci uznávajú, že v členských štátoch máme vážny problém nezamestnanosti, ale stavím sa stavím e, vreco cukru, že ani e, v Švajčiarsku a, a nie je väčšia nezamestnanosť e, vyššia ako v napríklad Nemecku. Myslím si, že treba konať, nie len hovoriť. Napríklad cla proti dovozu trstiny znamenajú, že strácame pracovné miesta v cukrovarníctve E, e, myslím si, že to e, je spôsobené nesprávnymi predpovedi komisie z roku 2005, keď komisia chce, aby ľudia neboli chudobní a mohli si dovoliť jedlo. Prečo uplatňovať politiku, ktorá zvýšuje cenu cukru? Pán Degurt prednedávnom hovoril o dôležitosti prehlbenia obchodu s tretimi krajinami, hovorí o tom, že to má potenciál zvýšiť HDP únie e, e, o produkciu Rakúsko alebo Dánsko, ale obmedzenie dovozu to je zvláštny prístup ku zvýšeniu e, obchodu. Pán komisár hovoril o tom, že teraz sa konajú bilaterálne rozhovory s krajinami Strednej Ameriky a predpokladá, že výsledky vykryjú nedostatok dovozu z krajín AKP alebo 300 tisíc 300 tisíc tón nového e, cukru nie na hrade milión a pol toho, čo sme stratili. E, v hornej e, snemovni Veľkej Británii sme o tom hovorili. Samotná skutočnosť, že sme museli interpelovať, o tom hovorí o tom, že situácia je nebezpečná. Dúfam, že komisie sa napokon zobudie a počuje ten smrad trstiny. Ďakujem pekne. E, vrátim sa opätovne k pánovi Nikolsonovi, pretože keď e, hovoril, e, som si všimol, že je tu modrá karta. Pán Kristensen, ste pripravení zodpovedať otázku? Áno, nech sa páči. Ďakujem. To nie je priateľská modrá karta. Na nešťastie mám E, e, viaceré otázky a nie je to chyba pani komisárky, že musela prečítať odpoveď a chcem položiť otázku kolegovi z polnohospodárstva. Pred niekoľkými týždňami sme požiadali o vytvorenie osobitnej pracovnej skupiny. E, e, e, počuli ste o tom niečo? To by bolo naozaj správnym e, smerom. E, som veľmi rád, že môžem hovoriť i tesne po pánovi Egniovi E, vyčítal mi, že nesprávne som e, povedal jeho názov. Ja som o tom nič nepočul, ale e, som presvedčený, že to by bolo naozaj veľmi pozitívne. Nesmieme prehľadať chyby z minulosti, musíme sa dívať do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda, vážna pani komisárka. Najnovšia reforma v sektore e, cukru e, zničila e, výrobu cukru v Portugalsku a značná časť naše potreby sa musí dovažať a musíme byť pod vplyvom medzinárodných cien na suroviny. A to bolo vidieť počas ostatných rokov. Viaceré e, cukrovary už nemôžu pracovať, pretože chýbajú im suroviny. A myslím si, že komisia je spolu zodpovedná za tento e, e, stav a nesmie skrývať tento problém ani ignorovať. Ide o to, že neplnia sa požiadavky E, e, e, cukrovarov treba zmeniť kvóty s tým, aby príslušné krajiny mohli využiť svoj potenciál v oblasti výroby cukru a bez dovozu suroviny nie je možné ďalej pracovať. Ďakujem pekne, pán predseda. bohužiaľ nedostávame tlmočenie z bulharštiny. Pán komisár Čoriš, ktorý e, pripravil e, tento prejav, by mal prestať e, hrať rôzne hry, pretože to ohrozuje tisícky pracovných miest. To znamená, že v Európskej únii budeme mať viac hladných rodín. Nestačí povedať, že situácia sa zlepšuje, pretože ide o trhové hospodárstvo e, a to v čase, keď e, voči polovici tohto sektora e, sa uplatnil protekcionizmus, zatiaľ čo druhá polovica tohto sektora bola de facto zničená. Dnešná diskusia, ktorú máme pre, tesne pred 11. večer, poukazuje na význam tohto problému. Kladieme komisii otázky a žiadame, aby ste sa e, vážne postavili voč, zoči voči tomuto problému. Ďakujem pekne. Máme tu modrú kartičku. E, ste e, ochotní zodpovedať? Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem, pán predseda. Bolo by som rada, keby pán Stojanov, bol by som rád, keby pán Stojanov vysvetlil, kde sú tie tisíce pracovných miest, o ktorých hovorí pán kolega Stojanov. Ďakujem pekne. Čo som chcel povedať? Totiž sme počuli, že tento problém existuje v 11 členských štátoch, počnúť s Bulharskom, vrátanie Rumunska, krajiny pána komisára Čološa v Portugalsku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve, dokonca aj vo Fínsku sa stretávame s rovnakými problémami to e, sa dotýka celej Európskej únie a viacerých členských štátov. Ide o hrozne viac ako 4 tisíc pracovných miest a to sú e, tisícky e, rodinných príslušníkov, ktorí stratia živobytie. Ďakujem, pán predseda. Reforma z roku 2006 skutočne malo za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť e, cukrovarníctva v Európe. Táto reforma e, bola vykonaná na úkor veľkých obetí. E, boli zatvárané prevádzky a ľudia prichádzali o prácu. Cukrovári si vyžadujú aj, bolo potrebné, aby sa zvýšili dovozy e, cukru z tretich krajín a museli sme svojim tradičným partnerom e, poskytovať e, preferenčné podmienky. Trh cukru v EÚ je úplne otvorený a nie je možné ospravedlniť, aby sa zvýšili dovozy z týchto e, krajín. E, e, dovozcovia z týchto krajín explicitne požadujú, aby sa ponechal súčasný systém. V júli 2011 bolo prijaté rozhodnutie a je potrebné, aby sme chránili pracovné príležitosti, ale Otázka je, či chceme zvýšiť dezertifikáciu našho územia. Eh, už tri roky sa prejavuje vôľa eh, chrániť tento náš trh a maximálne podporiť naše polnospodárstvo. Ďakujem. Lady Ledford. Ehm, nie je tu nikto prítomný, čo je skutočne ehm, odborníkom na polnospodárstvo. Ehm, pokiaľ ide o tradičných cukrovarníkov, títo ešte stále strácajú pracovné príležitosti, stále dochádza k zatváraniu prevádzok. A to aj napriek tým, eh, eh, tej pomoci, ktorá bola poskytnutá. Ale eh, trh je oligopolistický a nie je konkurenčný. Pokiaľ ide o preferenčné kvóty, tieto nepriniesli očakávaný výsledok. Niektorí to pripisujú byrokracii komisie, pokiaľ ide o administratívnu pomoc ale ani napriek e, osobitným opatreniam sa e, nedosiahlo potrebné zlepšenie a spotrebitelia trpia. E, Thank you. Ďakujem pekne. Pán Jaček Lozovič. Vážená Pani komisárka, vážny pán predseda, politika z, a, a, regulácie sektora cukru e, je fiaskom. Platíme teraz viac za cukor ako v minulosti. Produkcia v niektorých členských štátoch bola zničená. Dobrým príkladom toho je Polsko. V niektorých oblastiach, ktoré tradične spracovali e, cukrovú repu, e, sa vzdali tejto výroby a toto odvedvie polnohospodárstvo sa zničilo. Poľsko, ktoré bolo vždy vývozom cukru, muselo e, v roku kúpiť 300 tisíc tón. Návrhy Európskej komisie sa oberajú opačným smerom. Komisia navrhuje liberalizáciu trhu a preto sa chcem opýtať, či Európska komisia nepredpokladá, že to bude znamenať posilnenie e, e, dominantných e, producentov a zničenia menších výrobcov. Nebolo by lepšie postupne opustiť existujúci systém s tým, aby to nespôsobilo otrasy na trhu. A nebolo by napokon lepšie zvýšiť existujúce limity ani robiť ich hneď liberalizáciu trhu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Omaží. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. V tejto rozprave o sektore cukru chcem upriamiť vašu pozornosť na situáciu regiónov veľmi vzdialených, okrajových. Ako viete, tie by boli veľmi tvrdo potrestané reformou z roku 2005, keby tam nebola realizovaná kompenzácia na národnej úrovni. Ako viete, Eh, cukrová trstina eh, je veľmi zraniteľná na eh, týchto ostrovoch a reforma po roku 2013 môže mať na to veľmi ničivé účinky a preto vyzývam parlament a komisiu teda, a, euro, a výbor, aby zohľadnili konkrétnu špecifickú situáciu týchto veľmi okrajových ostrovov. Na Reunione bolo pred rokom 1950 13 fabrik a dnes už sú iba dve. Ďakujem pán Nikolesku. Mulțumesc, domnule președinte. Problema sectorului zahărului este... Ďakujem, pán predseda. Problém sektoru s cukrom je mnoho širší, než naznačuje dnešná rozpráva. Neobmedzaj sa to iba na trstinový cukor. V Rumunsku máme iba e, teda zásoby na pokrytie 20 e, domácej spotreby a problémy vyvstávajú z kvót. 20 teda je zaručených rafine, rafinovaním importovaného trstinového cukru a v minulosti sme mali problém nielen s dodaním e, materiálov, ale aj s pozíciou na trhu. Kvóty znamenajú, že máme veľmi striktné obmedzenia zdrojov, eh, odkiaľ eh, má prichádzať surový cukor. A eh, nedá sa zaručiť strednodobé a dlhodobé prežitie, nemajú si šancu na pláno, prežitie producentov cukru nemajú šancu plánovať si uh, uh, svoju prevádzku, zvládať náklady. A pokiaľ ide o plody, e, e, ktoré sa importujú, EÚ e by mala prijať opatrenia na zachovanie rafinérskeho priemyslu, inak budeme všetci len importovať cukor. Ďakujem všetkým a keďže čas veľmi pokročil, Teraz dostanú slovo iba tí, ktorí sa ešte na rozprave nezúčastnili. Zo všetkých uvedených sú to tri osoby a začnem Petrom Járom. Ďakujem. Pán predseda, samozrejme, že najlepšie bolo, keby e, sme na cukrovú repu nepotrebovali organizáciu trhu s cukrom. Samozrejme, každá regulácia prináša so sebou aj určité negatíva, ale súhlasím s väčšinou výboru, že ceny a svetový trh mm, nie sú úplne dôveryhodné a vo výbore budeme súhlasiť s predlžením tohto, tejto organizácie trhu s cukrovou repou. No ale tým sa dostávam k ďalšiemu poznatku a síce samozrejme máme tu tri piliere produkcie cukru, teda produkcia cukrovej repy, potom z izoglukózy a potom importovaný cukor. No a vo výbore samozrejme sa spolu s komisiou e, budeme zaoberať importovaným cukrom, takže to by mohlo byť východisko pre všetkých, aby potom bola aj určitá stabilita v tomto sektore. Ale teda najlepšie by bolo, keby sme vôbec nepotrebovali tie kvóty, ale budeme to musieť v zájme našich farmárov predlžiť. Ďakujem, pán Paška

Reforma cukrovarníctva z roku 2006-2007 eh, ukazuje svoje obmedzenia. Eh, výroba na európskej úrovni eh, výrazne klesla a mnohé členské štáty začali dovážať cukor, zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi boli čistými vývozcami. Platí to aj pre Rumunsko, kde už nie je možné uspokojiť vnútornú e, potrebu domácov produkciou. Budúcnosť e, spoločnej hospodárskej politiky bude musieť prihliadnúť na všetky tieto faktory a systém kvót bude musieť odrážať reálnu úroveň spotreby a produkcie v každom členskom štáte, tak aby sa zabezpečila e, súťaž medzi jednotlivými producentami cukru. Hovorím tu skôr o cukrovároch, e, ktoré spracovajú cukrovú trstinu a majú problém s získavaním svojich e, zásob. E, máme modrú kartu. Vzhľadom na takúto závažnú situáciu, aká je v Rumunsku, vyzerá to podobne ako v Portugalsku, Nemôžeme teraz jednoducho čakať, kým nová reforma SPP bude uzatvorená. A, a týmto jedno, toto jednotnou organizáciou trhu. Takže potrebujeme opatrenia teraz, okamžite, aj predbežné, aby sme podporili tento sektor. Ďakujem pani Bazesku. Ehm, pán ehm, predseda, ja som nepovedala, že mm, príjmem túto otázku od kolegyne. Ehm, veľmi ľutujem, ale je už príliš neskoro a som veľmi unavená. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani komisárka Reding eh, so záverečným slovom. Um... Pán predseda, Eh, diskusia ukázala, že tu existuje eh, rozpor medzi eh, rafinermi, ktorí spracovajú cukrovú repu a ďalší, ktorí, ďalšími, ktorí spracovajú dovažanú cukrovú trstinu. E, tieto <clears throat> problémy sa ešte e, znásobili, ale na, vďaka niekedy bolestným reformám sa zvýšila konkurencieschopnosť v tomto odvetví. Bolo potrebné sa prispôsobiť konkurencii, pretože takto fungujú pravidlá, na ktorých sme sa dohodli. A keď hovorím my, mám na mysli komisiu, parlament a radu. E, e, môžem vás uistiť, že komisia príjme všetky potrebné opatrenia na to, aby zásobovanie Európskej únie e, bolo dostatočné. V roku 2005 dovoz sa zvýšil na 2,3 milióna tón, v súčasnosti predstavuje 2,5 až 3,5 milióna tón. Ďakujem pekne, týmto je rozoprava ukončená a ďalšia schôdza bude zajtra 12. septembra od 9.00. Program rokovania bol zverejnený, je na web stránke Európskeho parlamentu k dispozícii. Týmto je teraz dnešná schôdza ukončená. Pekný večer.